Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a páni, e, dostali sme sa k bodu 17 dnešnej schôdze a bude to spoločné zasadnutie s kolegami pre bezpečnosť a obranu SEDE a tiež s asociáciou, s delegáciami parlamentného zhromaždenia. Ja vítam predsedničku výboru pre bezpečnostnú a obranú politiku a samozrejme vítam generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga. Vítam vás srdečne v Európskom parlamente. Vy ste navštívili v minulom volebnom období a sme radi, že teraz na začiatku nového volebného obdobia ste opäť prijali naše pozvanie. Naposledy sme rokovali o spolupráci medzi EÚ a NATO. Všetci naši kolegovia netrpezlivo očakávajú, čo nám poviete. A ja chcem iba zdôrazniť, že tento parlament a najmä tento výbor a podvýbor pre bezpečnosť a obranu e, sa veľmi aktívne snaží o zlepšenie spolupráce medzi EÚ a NATO. Vieme, že naša obrana úzko súvisí s aktivitami NATO a najmä transatlantickou spoluprácou s USA a Kanadou. Ďakujem, ďakujem, David. Ďakujem aj všetkým predsedom podvýborov pre, podvýboru pre bezpečnosť a obranu a medziparlamentnému zhromaždeniu. E, je to pre mňa cťou, že tu môžem opäť byť prítomný že tu vidím toľko nových a významných tvári. Skutočne som rád a to z mnohých dôvodov. Cítim sa tu medzi poslancami ako doma. Ja sám som bol 20 rokov poslancom a oceňujem aj ten symbol demokracie, pretože viem, že poslanci majú rôzne e, názory a rôzne pozície k rôznym témam a zároveň veríme v to, že parlament je spôsob, ako vyjadrovať vôľu ľudu, je to prejav viery v naše národy, ale Európsky parlament je obzvlášť dôležitý pri tvorbe európskych politík a to je dôležité pre všetkých spojencov NATO. Ďalším dôvodom, prečo som rád v Európskom parlamente, je to, že my pevne veríme v prospešnú spoluprácu medzi EÚ a NATO. A vítam aj e, to, že tu bol nadviazaný taký tesný vzťah s Európskou úniou. pani van der Leyen bola e, ministerkou obrany mnoho rokov, vytvorili sme si úzky vzťah spolupráce. Jean Michel, minulý týždeň som sa stretol s ministrami zahraničných vecí EÚ na Rade pre zahraničné záležitosti. Rokoval som so zástupcom Borelom, ktorý sa tiež dostaví na ministerské zasadnutie Rady NATO. A teda skutočnosť, že sa stretávame na týchto rôznych úrovniach e, s Európskou úniou, to všetko poukazuje na to, aká úzká je naša spolupráca. Samozrejme, že e, sú tu rôzne organizácie, my musíme rešpektovať tieto rozdiely a rozdiely v našich procesoch. Ja však vítam to, že napriek tomu si uvedomujeme, aká dôležitá je spolupráca. V prvých rokoch sme boli e, schopní pozvihnúť tú bezprecedentnú úroveň. Pracujeme spolu viac ako kedykoľvek e, v minulosti, v predchádzajúcich rokoch a to, že môžeme spolupracovať v oblasti kybernetickej bezpečnosti, hybridných hrozieb, že spolupracujeme aj v, na západnom Balkáne, Irák, Afganistan. To všetko má význam tak pre štáty EÚ, ako aj pre NATO. Ja vítam aj to, že napríklad v Jadranskom máme 6 e, krajín, ktoré vlastne majú dohodu medzi EÚ a Turickou, pokiaľ ide o migračnú krízu a v Stredomorí máme takisto operáciu Sofia, ktorú podporuje NATO. Samozrejme, že by sme tu mohli robiť e, viac, keby nás o to Európska únia požiadala napríklad pomáhať uplatňovať zbrojné embargo proti Líbii. Ďalej poriadame spoločné cvičenia a mediálne aktivity. Takže je skutočnosťou, že sme rozdielne organizácie, ale čoraz viac spolupracujeme. A ja by som na úvod rád túto spoluprácu vyzdvihol a pogratuloval na tú aj Európskej únii k tejto spolupráci e, za tieto čoraz rozsiahlejšie spoločné aktivity, čo poukazuje na celkový význam našej spolupráce. Ja v túto spoluprácu verím aj preto, že je dôležitá spolupráca medzi Severnou Amerikou a Európou a tým, že Európska únia na to budú bližšie a tesnejšie spolupracovať, tak e, budú lepšie spolupracovať aj Amerika a Európa. Ja verím v transatlantickú väzbu medzi Severnou Amerikou a Európou a to aj napriek tomu, že viem, že ľudia si teraz kladú otázky ohľadne síly tejto väzby a to na oboch stranách Atlantiku. Je to symbolizované spoluprácou s NATO, ale aj s NATO ako takým, pretože to je transatlantická inštitúcia, organizácia, aliancia. A táto väzba aj napriek určitým nesúladom existuje. Samozrejme, že sú to nesúlady aj rozličné ekonomické otázky, jadrové otázky a tak ďalej. Sú to samozrejme závažné rozdiely ale ja verím v túto spoluprácu, pretože napriek týmto rozdielom musíme stať pri sebe, pretože sme tak bezpečnejší, keď sme schopní stať pri sebe a riadiť spoločné vízie napriek rozličným názorom na klimatické zmeny. Máme e, zásadne spoločné záujmy, pokiaľ ide o mier a bezpečnosť, a to je nesmierne dôležité. A ja som presvedčený, že musíme posilniť a neoslabiť transatlantickú väzbu. A teraz tu máme ten paradox. Napriek aj tým existujúcim nezhodám, a viem, že sa budete na ne pýtať, v rámci kladenia otázok, tak aj napriek týmto rozdielom je tu istý paradox. Sú tu tie rozdiely, ale zároveň Severná Amerika a Európa e, spolu sa zhodujú oveľa viac ako v predchádzajúcich rokoch. Niekto hovorí, že USA odchádzajú z Európy. Oni neodchádzajú. Nie, práve naopak, oni zvyšujú vojenskú prítomnosť v Európe. Je síce pravdou, že e, v období studenej vojny Spojené štáty obmedzili svoju, po skončení studenej vojny Spojené štáty znížili E, svoju prítomnosť v Európe, ale v súčasnosti je tu viac vojakov, viac infraštruktúr, viac vybavenia, čiže tá prítomnosť bola zvýšená. Budeme mať veľké spoločné e, cvičenia Europe Defender 2020 a v rámci tohto cvičenia tu bude 20 tisíc amerických vojakov, ktorí pricestujú priamo z USA do Európy a to je to najväčšie nasadenie od konca studenej vojny. A či sa nám to páči, či nie, či sme za alebo proti, je to proste fakticky nesprávne povedať, že Amerika odchádza, lebo teraz je tu viac amerických vojakov ako kedykoľvek inokedy. Čiže oni neznižujú, ale zvyšujú svoju prítomnosť a Európania tiež navyšujú svoje sily a svoje bojové skupiny v rámci partnerstva v pobaltských krajinách, v Poľsku, posilujú svoje sily aj proti terorizmu a po rokoch znižovania obranných nákladov, keď sa náklady znížili, tak teraz všetci spojenci vo všetkých európskych krajinách začali obranné výdaje zvyšovať. Nehovorím, že, že je to dostatočné, ale je veľký rozdiel, keď sa niečo znižuje a keď sa to začne zvyšovať. zvyšovať. Všetci vrátane Kanady investujú do obrany viac. Do, od roku 2016 európsky spojenci a Kanada prijali 130, vy, vy, vynaložili 130 US dolárov na obranu, a to je dôležité. A keď sa pozrieme na decembrový summit v Londýne, tak vidíme, že aj tam bolo to posolstvo USA, že oceňujú tento pokrok. A preto musím povedať, že nemôžeme zabúdať, že investujeme do európskej obrany. To, pre, to, aby, to nie preto, aby sme potešili USA alebo Trumpa. Oni investujú do obrany, pretože je to v ich záujme. Bezpečnostom a európsky spojenci na samite vo Walese. Rokovali o navýšení výdavkov na obranu ešte v roku 2014 a teraz sa to naplňuje. Čiže paradoxom je, že aj napriek e, tej väzby na EÚ sa táto väzba e, v posledných rokoch posilňuje. Ja to vítam, pretože my budeme potrebovať na to práve k tomu, aby zbližovalo dva kontinenty, budeme potrebovať toto transatlantické spojenectvo, aby sme mohli riešiť nové krízy. A dovolte mi teraz spomenúť niekoľko víziev. Boj proti terorizmu. Je mnoho problémov a mnoho víziev, ale my si musíme uvedomovať, že Európa a Severná Amerika spoločne už urobili veľký pokrok. Ešte pred niekoľkými mesiacmi ISIS ovládala územie o veľkosti Spojeného kráľovstva s miliónmi obyvateľov a my sme boli svedkami brutálnosti tohto režimu. Oni napríklad používali znásilňovanie ako vojenskú taktiku, otroctvo. Skrátka, bola to nepredstaviteľná brutalita a celé toto územie je teraz oslobodené. ISIS stratil kontrolu nad týmto územím ktoré ovládali ešte pred niekoľkými mesiacmi. To bolo spoločné úsilie USA a Európy spolu s ďalšími partnermi. To nie je žiadna maličkosť, to je práve naopak veľká vec, ktorá si vyžadovala obrovské úsilie a nám sa to podarilo. Bohužiaľ, my často zabúdame na to nebezpečenstvo, že sa tomu ISIL sa môže vrátiť, že my musíme naďalej podporovať Irak. E, teroristi tam totiž stále sú. Čiže tá e, koalícia, ktorá bola vytvorená za účelom porážky e, Daešu a ktorej členom je aj NATO, teraz v Iraku pozastavila školenia a výcvik. A to je veľká škoda ja dúfam, že my budeme môcť tieto aktivity znovu obnoviť, pretože Irak podporu potrebuje, inak hrozí, že sklzne do konfliktu a ISIS sa môže vrátiť. Ide o to, čo môžeme robiť. A ja teraz ešte sa chcem sústrediť na jedno posolstvo. Keď premýšľam nad tým, čo môže robiť na to. Nejde o to, e, aby sa tu robili nejaké priame vojenské alebo bojové operácie ako v Afganistane. Samozrejme, to je možné, ak to bude potrebné, ale z dlhodobého hľadiska je lepšie, keď umožníme miestnym silám bojovať s týmito problémami sami, pretože my budeme vždy vnímaní ako cudzinci. Teda nie je to o veľkých bojových operáciách, ale je to o tom, ako môžeme vycvičiť miestnych vojakov a kapacity ako v Afganistane, Iraku, v spolupráci s ďalšími regionálnymi partnermi, ako napríklad e, Jordánskom, tak aby sme im pomohli vytvoriť ďalšie kapacity. Takže prevencia je lepšia ako intervencia. A Miestne kapacity sú lepšie ako veľké bojové operácie. Európska únia má v tom svoju úlohu. Európska únia tam je zastúpená, ale Európa tam nemôže robiť veci sama. My, my potrebujeme Európu so Severnou Amerikou na základe tejto platformy. No a druhou výzvou je As you know, eh, in NATO develop... Rusko. Ako viete, vytvorili sme akýsi dvojitý prístup. To znamená obrana a dialog. Nie je medzi tým žiadny rozpor. Pokiaľ sme silní a jednotní a neústupčiví, môžeme s Ruskom hovoriť. Rusko je našim susedom, aj ním zostane. Treba budovať lepšie vzťahy s Ruskom Dialóg s Ruskom nie je znakom slabosti, ale znakom sily. Samozrejme, že my potrebujeme Spojené štáty, aby poskytovali naďalej tie potrebné kapacity. A potrebujeme aj Severnú Ameriku takisto k dialógu. Dôležitou súčasťou tohto dialógu je kontrola zbrojenia a kontrola zbrojenia zbrojenia musí zahrňať aj Spojené štáty v mnohých aspektoch. Napríklad koniec tej zmluvy, ktorá zakazovala všetky rakety stredného doletu. To je vlastne dohoda medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Ale malo to obrovský význam pre európsku bezpečnosť a ja Verím v odzbrojenie a kontrolu zbraní, ale to sa musí riešiť takisto s Ruskom, musí to postupovať ďalej. A ešte tretia výzva, potom aby nám zostal čas na otázky, to sú novo sa objavujúce hrozby a výzvy. Ide tu o technológie, umelú inteligenciu, platformu pre atomové zbranie, big data. Toto všetko sú nové vznikajúce technológie, ktoré zmenia povahu e, vojnových konfliktov a my budeme potrebovať maximálne kapacity Ameriky a Európy dohromady, aby sme udržali krok s technologickým vývojom a aby sme udržali svoj náskok pred Čínou, pretože realita je taká, že keď hovoríme o umelej inteligencii, tak vidíme, že Čína do nej v poslednom čase veľmi investuje a preto musíme sa venovať aj technológiám a riešiť následky nárastu moci Číny. Sú s tým spojené príležitosti aj výzvy. Čína má teraz druhý najväčší rozpočet na obranu na svete. Pred piatimi rokmi e, získali 8 nových e, vojnových e, lodí, čo je vlastne veľkosť celého britského vojnového námorníctva. A to bol jednoducho iba nový prírastok, ktorý získali pred 5 rokmi. Takže ľudia na oboch stranách Atlantiku vyjadrujú obavy z Číny, jej vojenského potenciálu my teraz zodpovedáme za 50 HDP na svete i 50 vojenských výdavkov. Európa a Severná Amerika to sú dve strany tej istej mince. Sú tu samozrejme isté nezhody alebo rozdiely, ale ak stojíme bod po boku, bok po boku a riešime spoločné bezpečnostné problémy spoločne, tak sme bezpeční a preto ja verím v silnú transatlantickú väzbu v podobe NATO aj v podobe aktívnej a silnej spolupráce medzi NATO a EÚ. Ďakujem. Excellent. Thank you, Secretary General. Ďakujeme pekne, pán generálny tajomník. Teraz máme zhruba 35 minút na výmenu názorov. Mám tu rekordný zoznam žiadateľov o slovo. Viac ako 30 kolegov sa prihlásilo. Bohužiaľ, nie všetci budú mať možnosť vyjadriť sa. A teraz dostanú slovo koordinátori za AFED a SEDE. Požiadam vás o vaše porozumenie, ale najprv dám slovo predsedničke našej delegácie alebo predsedovi našej delegácie. Chris Peter, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pán Stoltenberg, že ste prišli medzi nás, že ste nás informovali. Dve krátke otázky z mojej strany. Čítal som, že prezident Trump navrhuje, aby sa rozšírili aktivity NATO do Stredného východu. Moja otázka je, čo si o tom myslíte. A po druhé, ako predseda Európskej delegácie do NATO, ako viete, že máme pozíciu sui generis, to znamená, že nemáme práv, právo hlasovať ako ostatní predstavitelia národných parlamentov. Nie je na čase upgradeovať Európsky parlament a jeho delegáciu v tomto zmysle. Možno je najvyšší čas, aby sme takýmto spôsobom túto našu situáciu upgradeovali. Ďakujem pekne za veľmi dobrú otázku a stanovili ste veľmi dobrý časový vzor. Je dobré, že sa teda najprv vyjadria koordinátori, teraz za AFED EPP pán Galer, nech sa páči. Ďakujem pekne. Za EPP by sme zdieľali to, čo ste povedali ohľadne situácie. E, v predchádzajúcom vystúpení v parlamente ste hovorili o budovaní odolnosti, e, o spolupráci s našimi susedmi a o väčšej spolupráci, pokiaľ ide o investície. A Chcel by som vás uistiť, že medzi EÚ a NATO nechceme hrať jeden proti druhému, pokiaľ ide o zriadovanie nášho Európskeho fondu pre obranu. Ako to teda koordinujete z vašej strany? Po, ďalej uvedomujete si, že strategická autonómia je výraz, ktorý cirkuluje v NATO a spôsobuje štikavku a súhlasili by ste s tým, že musíme byť schopní rozhodovať sami, pokiaľ ide o, Turec, pokiaľ ide o Líbiu, kde možno Turecko nie je, e, nemá rovnakú pozíciu ako my. Takže ako bude reagovať na to, ak Turecko povie nie? Znamenalo by to strategickú autonómnosť, aby sme v Líbii mohli urobiť to, čo potrebujeme spraviť? Ďakujem. Ďakujem koordinátor za, F- za SND, pán Picula. Ďakujem pekne, vážený pán generálny tajomník. Vítame vás v parlamente Máme veľké výzvy pred sebou a preto je dôležité ponechať jednotu NATO a politickú koheziu členských štátov. Nedávne reakcie EÚ na turecké aktivity, ako aj čerpanie ropy v mori, ako aj autonómne aktivity Turecka v regióne, to nie je v súlade s koheziou NATO. Ako vnímate súčasný stav e, svojho člena Turecka ako vidíte prepojenosť Turecka a Ruska? Keď sa pozrieme na určitý vplyv v regióne, berúc do úvahy, že Turecko nedávno kúpilo e, obranný systém protiraketový z Ruska. Ďakujem pekne, Tonino. Za Ríniu dostane slovo pán Kiučuk. Prepáčte, Petras, Austrevičius, Vážený pán generálny tajomník, ďakujem pekne za vaše slova. Chcem vás uistiť, že Renew Europe chce ísť v ústrety toho, čo ste načrtli. Chceme podporovať našu obrannú úniu. Urobíme všetko preto, aby sme zabezpečili to, aby 22 členských štátov, ktoré sú aj v NATO, e, že budeme spoločne pracovať na zvládaní výzev, ktoré sú pred nami. Pán tajomník, otázka z mojej strany. Pokiaľ ide o budúco týždňové smutné podujatie, je to odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Spojené kráľovstvo opúšťa EÚ. Ako hodnotíte vy toto, čo by sa dalo spraviť, aby sa zabezpečilo to, že by Spojené kráľovstvo bolo čo najďalej, čo najúžším partnerom aj naďalej pokiaľ ide o Európsku úniu, pretože je plnoprávnym členom NATO. Teraz tu podľa mňa máme nielen vízu, pokiaľ ide o rozvoj transatlantických vzťahov, ale aj transkanálových vzťahov, e, lamanský prieplav, myslím. A ako teda hodnotíte to, ako sme my zaangažovaní e, v všetkých aktivitách, ktoré sú potrebné na to, aby sme zabezpečili mier a stabilitu? Ako teda hodnotíte vy tieto aktivity? Dúfam, že ten zoznam je dostatočne dlhý. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Bütikofer. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Pán tajomník, teším sa, že ste prišli medzi nás. Chcem sa spýtať tri otázky. Poprvé, a na to nedávno, poprvýkrát, sa muselo, muselo reagovať na Čínu. Tu sa nachádzam, pane vy ste zdôr zopakovali tento problém, je to jedna z výziev, ale aj príležitostí. Chcel by som sa spýtať, či sa bude sústrediť aj na tie výzvy, aké sú tá hlavné výzvy v tomto ohľade. A bolo by dobre, ak by NATO zabezpečilo silnejšiu prítomnosť, pokiaľ ide o Juhočínske more. A ďalšia otázka podľa vášho názoru, akú úlohu zohráva NATO, pokiaľ ide o riešenie problémov v Líbii. A pokiaľ ide o otázku strategickej autonómie, odznelo to tu, pán Gáler sa na to pýtal. Niekedy mám pocit, že toto slovo má ako keby anti-NATO podtón. Mňa by teda zaujímalo, zaujímala vaša obľúbená definícia strategickej autonómie. Ďakujem pekne. Za ID dostane slovo Žerom, nech sa páči. Ďakujem. Pán generálny tajomník, treba veľa povedať o NATO. Dobrý deň. E, treba veľa hovoriť o NATO a jeho transformácii po skončení studenej vojny. Keď som vás počúval, mal som pocit, že počúvam zástupcu USA, ale to neprekvapuje, pretože Američania sú hlavní prispievateľia do vášho rozpočtu. Keď počúvam vaše posledné návrhy, pokiaľ ide o Turecko, tak tam je ten veľký problém. Turecko je aktívnym protagonistom v sírskom a líbijskom konflikte a naše vnútorné pravidlá aliencie nás môžu e, e, doviesť do konfliktu. E, Turecko e, porušuje e, suverenitu Cypru. Erdogan zasahuje E, otvorenie do záležitostí Francúzska, Nemecka. Ten istý pán Erdogan instrumentalizuje migrantov, aby e, zaplavili Európsku úniu, ktorá zo slabosti ešte stále platí. A táto situácia podľa mňa poukazuje na zastaralosť tejto aliancie. Ja by som chcel počuť, akú máte stratégiu, e, lebo ja tam nevidím žiadne záujmy Francúzska v tomto. Ďakujem pekne, máme tu oboch koordinátorov za EKR prítomných. Spýtam sa pani Fotik, je to v poriadku, ak by dostal slovo najprv pán Jeffrey van Orden, pravdepodobne je to jeho posledný, posledná možnosť prihlásiť sa. Dúfam, že obaja sa budeme môcť vyjadriť. Áno, nech sa páči, dávam mu slovo ako prvému v, v zmysle dobrých vzťahov z Veľkou Británie. Jeffrey, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán tajomník. Vítajte. Hovorím ako predchádzajúci e, sekretár e, NATO, tak skutočne vítam vás. Ja nadviažem na dve veci. Už tu boli nastolené zo strany kolegov Možno teda ten môj prístup je trochu odlišný v porovnaní s tým ich. Sú tu dva možné výviny situácie, ktoré by mohli ohrozovať jednotnosť aliancie. Prvým z nich je teda európska snaha strategické autonómie a takisto aj exkluzívny prístup zo strany EÚ, pokiaľ ide o otázku priemyselných rozvojov v oblasti oblasti. A ja si myslím, že toto môže viesť k rozkolu eh, v rámci európskeho kontinentu a našich severoamerických partnerov. Druhá obava a skôr ma tak ani nie znepokojuje to, ako sa chová Turecko a možno to, ako Európska únia sa chová k Turecku, ktoré možno hľadá spojencov niekde inde. My musíme ísť v ústredy Turecku a znepokojujú ma takéto vyjadrenia. Ďakujem. Ďakujem pekne, Jeffrey. Za GUE teraz sa chce niekto vyjadriť, nikto nie je prihlásený, nech sa páči, pani Deberel, alebo teda niekto z vás, dámy ako prvé. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne, pán generálny tajomník Stoltenberg. Hovorili ste o investíciách, ako tieto narastajú, že všetky členské štáty na, viac platia, to je to pozitívny vplyv, to by som tu rád spomenul, že to je pozitívne, že viac veci, peňazí ide do zbrojenia. Hovorili ste o roku 2020, 35 tisíc vojakov má ísť cez pobaltské krajiny a Nemecko a odôvodňuje sa to tak, že bojujeme proti rovnocennému partnerovi. Ja som sa pýtala, kto je tento partner pokiaľ ide o cvičenia na európskom kontinente, mohli by ste konkrétnejšie odpovedať, že kto by to mohol byť. A potom by ešte bolo pre nás relevantné vedieť, aké je tu prepojenie s peskom, pokiaľ ide o e, tento aspekt na európskej úrovni. Vieme, že Spojené štáty 350 miliónov zaplatilo, ako to vyzerá s ostatnými štátmi Európskej únie a člen, členskými krajinami NATO. A v neposlednom rade ešte jedna otázka. Pred posledným zhromaždením NATO pán Macron hovoril o mozgovej smrti NATO. My vieme, že tieto rozkoly v rámci členských štátov v NATO stále sa prehlbujú. Mm, je tu konkurencia medzi zbrojárskými koncernami. Ako teda hodnotíte vôbec budúcnosť NATO vy? Ďakujem pekne, pani kolegyňa pán generálny tajomník, prvé kolo. Mal som pocit, ako keby to bolo vypočutie pána Borela. E, ale dostal menej otázok ako vy. Takže nech sa páči zodpovedať na čo možno najväčšie množstvo tých otázok. Ďakujem pekne, budem sa snažiť reagovať na všetky tie otázky, budem sa snažiť reagovať na všetky tie problémy. Poprvé, pán Peters, položil otázku, kedy, eh, keď prezident Trump eh, požiadal viac prítomnosti NATO na Blízkom východe, čo to môže znamenať. Neviem vám to e, povedať, pretože nediskutujeme o tom, čo to znamená. Je tu proces e, e, v rámci NATO, ale aj s našimi partnermi, ale aj s partnermi v regióne, s Irakom, s Jordánskom a s inými partnermi, či NATO urobí viac, alebo čo viac by sa dalo urobiť. Čiže neviem vám dať záver, môžem len popísať proces, ktorý prebieha. Ja si myslím, že je tu potenciál, aby na to urobilo viac, ale ako som povedal, nie len ehm, v rámci boja. E, problém, na ktorý sa zameriavam, nie je, či e, zahájiť nové e, vojenské operácie, ale e, aby sme zabránili tomu, aby sa tieto zmenili. prevencia miesto intervencie. A keď sa pozrieme na Irak, tak e, som presvedčený, že ak nebudeme konať teraz, budeme nútení e, znovu zasiahnuť do boja, pretože ja som bol proti Iraku v 2003. E, ja som to vôbec nepodporoval, ale možno Západ odišiel príliš neskoro a potom zľava doprava. Všetci v Európe sme boli presvedčení, že musíme podporiť E, vojenský zásah e, e, v 2014, aby sme bojovali proti ISIS. E, nemôžeme hovoriť za všetkých, ale zľava doprava všetci sme sa zhodli, že nemôžeme len nečine sa prizerať, ako ISIS e, narastá a e, vraždí ľudí, znásilňuje ženy a mm, ohrozuje nielen veľké územie, ale Bagdad a väčšinu Iraku. Čiže tu bola široká zhoda napriek tomu, čo sme si mysleli o Iraku v 2003. Ja som bol proti, ale bola tu široká dohoda že musíme znovu e, e ísť do voja a zahájili sme obrovskú vojenskú operáciu s množstvom zásahov, e, špeciálne e, zásahové jednotky a koalícia, alebo teda minimálne bezpečnostné sily v Iraku zaplatili veľkú cenu a civilisti oslobodenie Iraku znovu bolo ťažké úsilie a veľa ľudí e, za toto oslobodenie zaplatili veľkú e, e, cenu. Aj nevinní ľudia, civilisti. Musíme zabrániť tomu, aby sa to stalo znovu a preto musíme vybudovať nejaké lokálne kapacity, aby zabránili tomu, že ISIS sa vráti a preto teda toto je cieľ číslo jedna. Vycvičiť viac síl, pomôcť im. To by nielen vyriešil viac problémov, ale môžem vám povedať, že ak to neurobíme, tak určite budeme mať ďalšie problémy. A potom o tri roky znovu nastane to, že budeme musieť zahájiť e, vojenskú operáciu. Čiže e, aby sme sa vyhli novej vojenskej operácii v Iraku, v Sýrii, e, v tomto regióne, potrebujeme uh, um, teda e, e, vybudovať e, všetko, inštitúcie, ministerstvo obrany a tak ďalej. Na toto môže urobiť, ale musíme to navýšiť. Máme koalíciu, ktorú vedie, vedú Spojené štáty, NATO poskytuje tréning, takže musíme to urobiť spoločne. Ja som otvorený, ja som diskutoval s premiérom Iraku minulý týždeň, stretol som sa s prezidentom koncom e, tohto týždňa, teda stretnem sa koncom tohto týždňa, neurobíme nič so súhlasom Iraku, ale oni nás požiadali o to, aby sme e, pomohli pri výcviku a e, Chápem, že potrebujú väčšiu kapacitu na to, aby zabezpečili, aby sa ISIS nevrátil. Čiže moja odpoveď je, poprvé, neviem vám dať presnú odpoveď, pretože e, nie sme za jedno, ale dospeli sme k záveru, že čo chceme urobiť v tomto regióne je e, budovať kapacity. Spomenul som aj Jordán a iné krajiny, kde môžeme urobiť viac. Potom ste sa ma opýtali na Európsky parlament to nie je e, na mne. Ja ako generálny tajomník, e, keď som, keby som začal diktovať európskemu, teda pardon, e, parlamentnému zhromaždeniu NATO, tak by som bol v problémoch. To, o tom rozhodne valné zhromaždenie, teda parlamentné zhromaždenie NATO. Potom viacero otázok, musím ich trochu zoskupiť. Európska obrana, Fond pre európsku obranu, strategická autonómia ja podporujem väčšie úsilia EÚ v oblasti obrany. Ja si myslím, prečo by som to nemal robiť ja. NATO e, zoskupovalo väčšie úsilia e, v obrannej politike v minulosti. Čiže keď začneme investovať do nových e, schopností, aby sa zvýšilo, e, zvýšili investície do obrany, aby sa znížila fragmentácia európskej obrany, tak samozrejme bez problémov. Jediné, čo ja chcem zároveň povedať, a to je trend, ktorý e, Ursula von der Leyen tiež vyjadrila pred Európskym parlamentom, že tu nejde o e, vytváranie alternatívy voči NATO alebo konkurovaniu NATO alebo súťažením z NATO. Viac ako 90 e, ľudí žijúcich v EÚ žijú v krajine NATO. Čiže keď posilníte obranu Európskej únie, tak sa, to, sa tým posilní aj obrana spojencov NATO a to je len, len dobrá vec, e, pokiaľ to nepodkopáva NATO a e, nevytvára duplicitu k NATO, ale doplňuje NATO. Čiže keď je tu nový dron alebo nové lietadlo e, vďaka, vďaka pre dispozícii pre EÚ alebo PESCO, tak by to malo byť aj pre európske operácie. Takže tieto nové systémy vytvárajú nové bariéry, vytvárajú nové bariéry voči spojencom NATO a iným spojencom, tak vtedy sa dostávame do nebezpečnej roviny, pretože je e, to uvedené e, v zmluvách EÚ, že pre tých členov EÚ, ktorí sú členmi NATO, NATO je e, hlavným bodom pre e, e, kolektívnu obranu, lebo e, aj keď sa pozriete na veľkosť, na veľkosti záleží aj Brexit. 80 výdavkov je od in, iných krajín, ako sú spojenci NATO. Takže Spojené štáty, Kanada a Spojené kráľovstvo. Uh, Eh, aj eh, geografia je dôležitá, lebo keď sa pozriete na sever, eh, nemám veľký záujem o Severné Írsko, ale Severný Atlantik, sú tu rozličné stanoviská o Turecku, ale strategicky dôležit, je to dôležité pre um, um, Európsku úniu e, na juhu, čiže Európska únia nemôže poskytnúť kolektívnu obranu pre Európu. To musí byť e, spoločné úsilie buď celej Európy a e, Severnej Ameriky. No a potom otázka strategickej autonómie. Čiže e, moja obľúbená definícia, keď sa ma spýtate, nie je na mňa, aby som to definoval, ale poviem len e, toľko, že je to koncept, ktorý nie je absolútne jasný. To znamená, že pre mňa strategicky to znamená, ako, to znie ako niečo veľké. Autonámy, autonómia znie ako niečo, čo robíte sami. A ak je to takto, tak to nie je dobré, pretože som presvedčený, že Európa a Severná Amerika musia e, postupovať spoločne a nie stať o samote. Ale možno, e, ak je tam iná definícia, tak je to v poriadku. Ale to je zase na vás, aby ste e, rozhodli o takejto definícii. K tomu sa dostanem, no ale potom keďže som presvedčený, že akýkoľvek pokus e, oddialiť Európu od Severnej Ameriky nielen oslabí e, e, transatlantické prepojenie, v ktoré verím, ale oslabí aj Európu a rozdeli Európu. Poznám veľa európskych krajín, ktoré nebudú akceptovať oslabenie transatlantického puta, čiže e, tým pádom by sa rozdelila aj Európa. Musíme byť zjednotení my spolu ako Európa a Severná Amerika. Hovorím v mene nás všetkých, pretože ja som Európan a ja verím v Európsku úniu Dvakrát som bojoval za to, aby sme vstúpili do vášho klubu. Zlyhal som, ale to je iná vec. Ale e, nie je tu iný politik v EU, ktorý kampaňuje tak silno za EU ako ja, lebo som sa zapojil do dvoch kampaní, aby som presvedčil Norov, aby vstúpili. Čiže ja som veľký zástanca EU, ale nie ako alternatíva e, transatlantickej rodiny, ale ako dôležitá súčasť transatlantickej rodiny. Potom e, Turecko, e, e, Severná Sýria a tieto otázky. už ja som e, cestoval do Istanbulu pár dní po vojenskom zásahu a tam som stál E, so Žávom Žoglom a po zasadnutí e, s prezidentom, že som hlboko znepokojený e, nad dopadmi tohto vojenského zásahu. Tiež som vyjadril dôležitosť zmiernenia napätia, napätia a zastavenia boja. Potom niekoľko dní neskôr sme mali dohodu medzi USA a Tureckom, no a tam je množstvo problémov, ale minimálne boj boje v tejto časti Syrii e, sa e, signifikantne znížili. Na tomto musíme stavať, aby sme našli mierové politické riešenie konfliktu e, Syrii. A ja, teda NATO, podporuje tento prístup. NATO tam sú rôzne eh, postoje, ako vyriešiť eh, konflikt eh, v Nigérii. Eh, a je dobré, že sa zhodujeme na niektorých dôležitých veciach, ktoré viedli k situáciu na Blízkom východe v Syrii, dôležitosť boja proti terorizmu, zvýšenej podpory pre Irak a dôležitosť E, teda e, byť súčasťou globálnej koalície, aby sa bojovalo proti ISIS. Ale Turecko e, nie je spojenec. Oni ťažia proti Syrii a Iraku a využívali Eh, infraštruktúru, eh, aby bojovali proti Dajšu. Eh, potom Brexit. Brexit nezmení, teda čisto nezmení sa vzťah NATO k Spojenému kráľovstvu. Pýtali ste sa ma, čo urobiť, aby sme si ich ponechali blízko. To je ďalší argument za Eh, úzkú spoluprácu NATO-EU, pretože úzka spolupráca NATO-EU eh, spája všetkých eh, spojencov e, NATO bez ohľadu na to, či sú členovia EU alebo nie. Čiže tam je to aj argument, aby NATO bol politickou platformou, aby spojil všetkých spojencov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi EU teda like-minded partners, eh, ja verím v partnerstvá, eh, takže toto je čosi, čo podporujem. Pán Butikofer, Čína, výzva. Poprvé, eh, nejde o to, aby sme pohli na to do juho Čínskeho mora ale Čína sa e, viac zasahuje do e, e, internetu, takže musíme rešpektovať skutočnosť, že Čína sa približuje k nám. Nejde o to, aby sme posúvali Čínu ďalej, ale Čína vyvíja systémy, ktoré zasahujú európsku elektroniku. elektroniku. Líbia E, takže vítam berlínsku konferenciu. Potrebujeme e, implementovať zbraňové embargo, e, takže to je stručná odpoveď. Ja podporujem, aby sa našlo mierové riešenie OSN neexistuje ľahká cesta, ale potrebujeme politické riešenie. Líbyská operácia ukazuje, ako EÚ a NATO môžu spolupracovať. V roku 2011, keď e, bola spustená operácia Líbia, bola spustená absolútne bez NATO. Teda, že bude spustená bez NATO. E, ja som bol vtedy e, dánsky, bol som s dánskym premiérom, bola to európska iniciatíva, aby sa spustila vojenská operácia proti Líbii a ja som bol súčasťou toho, čiže nechám by sa za to a v plnej miere za to príjmam zodpovednosť, ale potom po nejakom čase sme si uvedomili, my ako Európania, že nie sme schopní E, takúto operáciu proti Líbii zrealizovať bez podpory NATO a potom Európania sa obrátili na NATO a, na, a požiadali o pomoc a potom NATO e, e, vlastne e, pomohlo. Čiže e, to mala byť iniciatíva bez NATO, teda e, po, nejakých, e, po nejakom čase sa e, zistilo, že bez NATO to, e, bez NATO to nejde a potom to bolo aj s pomocou Spojených štátov. Čiže či súhlasíme alebo nesúhlasíme s touto kampaňou, tým len chcem povedať, že NATO a Spojené štáty môžu spolupracovať strategická autonómia. Zareagujem Turecko, myslím, že um, tu som už odpovedal. teraz agenda 2020 je cvičenie a cvičenia sú dôležité, pretože ukážu schopnosť e, Spojených štátov e, podporiť a chrániť Európu, e, ak to bude potrebné. A chcem zdôrazniť, že dôvod, prečo máme na to a dôvod, prečo máme bezpečnostné záruky USA, jeden za všetkých, všetci za jedného, je e, e, podporiť mier. E, cieľ na to nie je vyprovokovať konflikt, ale zabrániť konfliktu, zabrániť vojne. Čiže to je celá myšlienka na to, aby sme nikdy neboli nútení viesť vojnu. Mali by sme byť schopní zabrániť vojne ale ak jeden spojenec NATO je e, pod útokom, tak e, ostatní e, prídu na pomoc, aby vlastne to malo ten odstrašujúci efekt. Ale zároveň musíme preukázať, že sme schopní posilniť, teda aby americké jednotky vlastne e, ide o to, aby NATO e, obhájilo mier a aby to malo jasný odradzajúci účinok. Strategická autonómia, potom e, investície. NATO je silné, NATO sa prispôsobuje to je najväčšia e, adaptačná e, fáza od e, studenej vojny. Takže sme schopní tam implementovať najväčšiu adaptačnú fázu a ide tu aj o dialog s Ruskom a podporu ozbrojeného konfliktu a potom ďalej tá situácia na Blízkom východe, potom eh, eh, náklady Takže eh, zdá sa, že je tu sklon viac vynakladať do zdravotníctva než ako do obrany. E, ja som bol minister e, obrany v Norsku a v podstate sa znížili e, náklady na obranu. Keď som bol minister, tak sa znížili náklady do obrany, pretože sa znížila um, hrozba, ale musíme byť schopní navýšiť e, náklady, e, keď e, sa zvýši hrozba. Nevyriešilo sa všetko tým, že sa rozbil ISIS. Takže vidíme tu asertívnejšie Rusko, ktoré umiestňuje ktorá vysi- vlastne ohrozuje Európu a um, musí byť absolútne jasné, že nemôže dojsť k ohrozeniu e, spojencov NATO. E, v opačnom prípade bude hroziť e, konflikt. Čiže na toto, aby, sme mali, aby to malo ten odrádzajúci účinok, tak musíme viacej investovať do obrany. Dobre, um, teraz uh, dávam slovo okamžite Natálii Uázov. Ďakujem, vážený pán predseda, ďakujem, pán generálny tajomník a ja sa pokúsim veľmi eh, stručne zosumarizovať túto výmenu názorov. Mám dva prvky, ktoré považujem za dôležité. Poprvé, presvedčenie za leta. Nerobme z ekonomiky strategickú reflexiu, E, e, e, na to je tu stále prítomné, keď má rôzne formy. Európa stále je konfrontovaná s teroristickými hrozbami a preto bojovať proti ním zostáva stále našou prioritou. Ďalej vzťah aliancie k Turecku, to bolo viackrát spomenuté a to samozrejme znamená takú znepokojujúcu výzvu. Ako ste povedali, pán generálny tajomník, terorizmus ešte nie je e, zažehnané a s Ruskom musíme viesť dialog, ktorý je potrebný aj napriek nebezpečenstvu. A navyše je e, vlastne posilnenie bezpečnosti Európy je e, dôležité pre alianciu. Aliancia je centrom, ale Európa možno, že nemá dostatočnú váhu a možno, že nie je vždy náležite vypočutá. Hovorili ste o výzve kontroly zbrojenia a e, my, my by sme boli radšej za stolom ako za dverami. E, samozrejme, že to neznamená, že sa otáčame aliancii chrbtom, ale my chceme takisto prijať našu zodpovednosť pri obrane nášho kontinentu. Samozrejme, že to nebude dnes a preto chcem pripomenúť, že podvýbor SEDE bude pokračovať v pravidelnej výmene názorov z NATO. E, budeme to mať, e, my sme mali 3. januára ohľadne víziev, s ktorými je konfrontovaná e, aliancia za prítomnosť